Keďže každý sa už usadil, mám tu jedno oznámenie pre viaceré výbory, ktoré sa zapájajú do medziinstitucionálnych rokovaní. Treba, eh, aby parlament hlasoval podľa pravidla 69 odseku 2. Dostala som požiadavky od GUE, LDF, DD a ECR k rozhodnutiu výboru CALT aby sa zapojili do interinstitucionálnych rokovaní o mm, právnej norme o audiovizuálnych médiách. Spravodajkyňami sú Sabin Verheyen a Petra Kamerevert. Hlasovanie o tom, že sa výbor pre kultúru zapojí do interinstitucionálnych rokovaní, bude zajtra. Čo sa týka rozhodnutia výborov INTA, ITRE, IMKO, PECH a LIBE, e, nepožiadala som o hlasovanie a preto tieto